V mene ALDE slovo dostávam pani poslankyňa Intveld. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Pellegrini, je potešením vás tu vidieť. Stretli sme sa už párkrát minul, za, počas minulého roka. Následne po tých veľmi dramatických udalostiach, ktoré sa odohrali vo vašej krajine, eh, vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. K tomu sa ale o chvíľočku vrátim. Chcela by som eh, uviezť, že som navštívila vašu krajinu ako predsedníčka monitorovacej skupiny pre právny štát a eh, došla som do vašej krajiny s istými kritickými otázkami, ale takisto som nadobudla pocit, že máme istú špeciálnu väzbu ako Európania. Ja mám eh, pre Slovensko osobitné miesto vo svojom srdci a aj pre Slovákov. Jedna z vecí, ktorú ste uviedli a s ktorou skutočne súhlasím, je to kľúčové, nie je tu e, východná, alebo stredná, alebo západná Európa, je tu len jedna Európa. A myslím si, že naozaj je na čase, aby všetci to takto aj vnímali, takto to pocitovali, hlavne e, v západnej Európe, kde sú e, na jedno oko ešte nevidiaci, tak povediac. Naozaj vítam váš prejav. V ňom preukazujete liderstvo, skutočne proeurópske ambície, a takisto je z toho jednoznačné, čo sa domnieva aj Alde, že Európska únia musí byť oveľa viac ako len čistá technografická medzivládna spolupráca v dnešnom svete. Potrebujeme plnohodnotnú politickú úniu, tak aby sme dokázali odpovedať a reagovať na všetky politické výzvy, ktorým čelíme, pretože to je jediný spôsob, ako zostať globálnym lídrom. Váš prejav bol skvelý, ale ako všetci vieme, skutočné líderstvo nespočíva na slovách, ale práve na tých činoch. Ako v mnohých európskych krajinách, ako aj po celom svete, aj vo vašej krajine dochádza k veľkým e, rozkolom a rozporom a tie sily ťahajú opačnými smermi. A ja sa tu odvolám na tú návštevu e, Slovenska e, v pozícii predsedničky monitorovacej skupiny pre právny štát. Videla som významný vývoj na úrovni inštitúcií a takisto som videla silné občianské angažovanosť, angažovanosť na Slovensku a za to to, tomu závam hold občanom. Ale samozrejme je tu veľa obáv a vznikajú aj nové. A chcem na vás naliehať, aby ste preukázali rovnakú mieru líderstva, keď budete riešiť takéto obavy, pretože vy v zásade máte ten kľúč, kľúč e, k budúcnosti Európskej únie a tie voľby, ktoré vy spravíte, tie budú e, určovať nielen budúcnosť vašej krajiny, ale budú určovať e, budúcnosť EÚ ako takej, pretože vy môžete ukázať, e, ktoré sily budú mať navrh v tej únii. Takže máte voľbu a to bude tá ťarcha na vašich pleciach, tu varujem. E, vy ste na tom raz cesti. A tam je otázka, chcete sa pridať a posilniť tých, ktorí ničia tú Európsku úniu, tí, ktorí dávajú prednosť krátkodobým volebným ziskom, možno aj materiálnym ziskom pred tými všeobecnými záujmami, alebo čo ešte horšie, chce sa pridať tým, ktorí sú korumpovaní, dokonca spojení s organizovaným zločinom, alebo chcete, aby si vás dejiny pamätali ako štátnika, ako niekoho, kto bol odvážny a múdry v ťažkých časoch, niekto, kto krajinu posunul dopredu, kto z nej spravil e, príklad pre ostatných, e, lídra pre Európu budúcnosti. Takže zvolíte si starú alebo novú Európu. Ja dúfam a verím, že vy si zvolíte líderstvo orientované do budúcnosti. A tu budem veľmi konkrétna. Skutočne by som veľmi silne odporúčala, aby ste sa odpojili od pána Fica, pretože ten predstavuje staré Slovensko. Vy ste novým Slovenskom. Aby ste ukázali svetu, že tu skutočne je nová ruka, ktorá vedie veci na Slovensku. Takisto im môžete ukázať, že Vyšegrádske fórum je silne proeurópske a že nie je len nejakým nástrojom nacionalistických autokratov. Je veľmi dôležité, aby tí, ktorí sú vinní z vraždy Jana a Martiny, aby sa dostali pred súd. A to nie hovoríme o tých, ktorí vykonali tú vraždu a ktorí boli zatknutí, ale tá, ten mozog, ktorý je za tým. Pretože to je nevyhnutné a podstatné z pohľadu dôvery v slovenské orgány. Takisto sa na vás polieham, že zabezpečíte, že menovania deviatich ústavných sudcov prebehnú čoskoro, pretože ústavný súd je, viete, v zásade nefunkčný Takisto chcem naliať na vás, aby ste zvrátili e, zmeny, ktoré boli realizované v mediálnom zákone, pretože v praxi to znamená silné, výrazné obmedzenie slobody prejavu. A na záver vás chcem vyzvať, aby ste na budúci mesiac rozhodli o predlžení spolupráce s Europolom, a to nie len za účelom vyšetrenia vraždy Jana a Martiny, ale takisto aj kvôli ďalším častiam rokova- e, vyšetrovania, ktoré bolo odčlenené a ktoré spadá teraz pod e, Ministerstvo spravodlivosti v rámci teda riešení podvodov a iných vecí. E, inými slovami, kladiem vám teraz takúto ťarchu na, na plecia a dávam vás pre túto voľbu, pre túto dilemu, e, ako sa zachovať. Môžete sa spolahnúť aj na Európsky parlament a na prísľub, že ja vám pomôžem v blízkej budúcnosti, budem pracovať s vami, ako aj s silami občianskej spoločnosti, aby ste dokázali takéto líderstvo realizovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne, teraz má slovo pani Keller. Za zelených. Ďakujeme pekne, pán premiér, za to, že sa stávate súčasťou tejto diskusie o budúcnosti Európy. Budúcnosť má rôzne dôležité aspekty. Ja by som sa chcela zamerať na otázku demokracie. Myslím si totiž, že to, ako Európska únia sa stavia k nedostatku demokracie, bude určujúci do budúcna, ako sa posunieme ďalej. Tiež ide o presadzovanie demokratických postupov v rámci EÚ. Nepochybne, ale v súčasnosti je relevantná otázka, ako sa postavíme ku členským štátom, kde je posun vzad v otázkach princípov právneho štátu, demokracie, občianských slobôd. Maďarsko možno je najhorším príkladom v tomto regióne, ale vidíme problémy aj v iných eh, členských štátoch. Musíme sa teda pozerať eh, na všetko, čo sa deje, nezatvárať oči pred ničím, sloboda médií, ďalej sloboda združovania, sloboda prejavu. Toto všetko je veľmi dôležité pre demokraciu. Na Slovensku je situácia, keď bol zavraždený novinár kvôli tomu, že vyšetroval korupciu a podvody. A na toto nesmieme zabúdať, musíme sa snažiť, aby sa to už nikdy nezopakovalo v Únii. Preto je najvyšší čas e, sa venovať týmto témam, najmä na európskej úrovni, pretože mnoho občanov na uliciach v Budapešti, vo Varšave, v Bukurešti žiada, aby Európska únia im pomohla, pretože ich vlády ich nie sú ochotné počúvať. Musíme teda v tomto smere konať aktívne. Európske občania, ale aj my všetci e, sa musíme zaktivizovať v tomto smere. Ale namiesto toho, aby sa poskytovala pomoc európskej úrovne, e, prebiehajú skôr bitky medzi politickými zoskupeniami, kto je na vine. Toto však musíme prekonať, musíme sa na to povzniesť, musíme sa snažiť presadzovať práva všetkých občanov únie. Naša skupina v tomto smere navrhuje, aby sme vytvorili nezávislú komisiu expertov, ktorá by skúmala situáciu právneho štátu a demokracie v každom jednom členskom štáte priebežne, neustále, aby potom poskytovala odporúčania predtým, ako je už prineskoro. Pretože to je ten problém v súčasnosti. Začali sme konať, až keď už bolo neskoro. Táto komisia by mohla tiež eh, uvaliť sankcie v prípade potreby, ale tiež sa musíme pozrieť aj na to, ako sa správou financie v EÚ. Žiaľ, niektoré vlády využívajú tieto prostriedky, aby presadzovali svoje vlastné projekty, aby z nich mali prospech ich spriaznenci, alebo tiež, aby ovplyvnili pozitívne výkazníctvo svojej krajiny, ale e, samozrejme prostriedky únie majú aj pozitívne dopady, by ste spomenuli kohezné fondy, to je veľmi dôležité pre e, krajiny, pre občanov, je mnoho iniciatív, z ktorých majú občania priamy prospech, teda prostriedky únie, eurofondy sú priamo hmatateľné prospešné v celej únii. Musíme teda nájsť nejaké vhodné riešenie bez toho, aby sme odstavili podporu našim európskym e, občanom, keď pritom by sme sa mali zamerať na konkrétne kroky tamojšej vlády ktoré sú v rozpore s hodnotami. Teda chceme požiadať komisiu, aby ona určovala distribúciu, aby sa peniaze predsa dostali k občanom, k projektom, bez toho, aby o tom nerozhodovali vlády členských štátov. Možno to nebude jednoduché, možno zoškrtať prostriedky by bolo najjednoduchšie, ale toto by bolo riešenie, ktoré by zaručilo, že bude prepojenie medzi európskymi inštitúciami a občanmi bez toho, aby vlády mohli svoj voľne konať a nakladať s týmito peniazmi. E, vy, pán premiér, ste predniesli veľmi zaujímavý prejav, veľmi rozsiahly prejav, k rôznym aspektom ste sa vyjadrili, ale tiež ste počiarkli otázku jednoty, vzájomného porozumenia, to je veľmi dôležité. Aj tu sa na vás poliehame, že budete tieto myšlienky presadzovať aj v rade Rada totiž blokuje mnohé iniciatívy, ktoré schválil už Európsky parlament a tiež sa na vás poliehame, že budete implementovať tieto veci v praxi, budete presadovať aktívne právny štát na Slovensku. Otázka slobody médií je tiež vysoko relevantná, aj tá sa tu spomenula ďalej. Otázky podvodov, korupcie, to nie je jednoduché nikde, ale je treba sa s tým popasovať. Na Slovensku už sú príklady, aké je to naliehavé. Toto všetko je dôležité pre dobre fungujúci štát, aby sa presadili tieto reformy, ktoré ste spomenuli aj vy a ktoré presadzujete. A ďalej pokračovanie vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. E, aj to bude veľmi dôležité, až kým sa nenájdú tí, ktorí sú skutočnými objednávateľmi, zadávateľmi tejto vraždy. Ďakujem. Za skupinu GUE NGL slovo dostáva pani poslankyňa Konečná. Ďakujem, pane premiére. Vážený pán predseda vlády, ďakujem za to, že ste prišli dnes medzi nás. Skutočne sa teším, že sme tu počuli hlas zo Strednej Európy, z Vyšegrádskej štvorky, pretože o týchto krajinách častokrát aj tu v Európskom parlamente kolujú také milné predstavy. Domnievam sa, že dnešný prejav pána premiéra je, že demonizovanie krajín Vyšegrádskej skupiny sa nezakladá na pravde a že aj tieto krajiny majú čo ponúknuť Európskej únii a chcú prezentovať svoju predstavu o budúcnosti Európy. Ako pán premiér vie, Európsky parlament po vražde Jana Kuciaka a jeho partnerky smútil spolu s občanmi Slovenska. Apelovali sme na to, aby sa tento prípad čo najrychlejšie vyriešil, aby sa skutočne spravodlivosť nastolila je isté, že tento prípad významne ovplyvnil fungovanie slovenského štátu a jeho pozíciu smerom navonok. Avšak takisto si treba uvedomiť, že tu máme predstaviteľa suverénneho štátu, ktorý sa tejto situácii venuje a ďalej robí ďalšie kroky na to, aby rozvoj Slovenska plnil demokratické hodnoty, na ktorých bolo Slovensko založené. Súčasná slovenská vláda pripravila obedy zadarmo pre žiakov slovenských škôl. Poprvýkrát v krajine pripravila vyrovnaný rozpočet a zvýšila aj platy vo verejnej a štátnej správe. Slovenské hospodárstvo rastie, nezamestnanosť sa znižuje a mzdy sa relatívne rýchlo kontinuálne zvyšujú Plánuje sa rekordné navýšenie minimálnej mzdy, čo považujem za ukážku toho, že Slovensko nezaspalo na Vavrínoch a na viacerých úrovniach sa venuje zvyšovaniu kvality na svojom území. Aj to teda treba brať na, do úvahy, ak skutočne chceme Slovensko vnímať komplexne. Vážený pán premiér, pred rokom som z tohto miesta apelovala na kolegov v Európskom parlamente, aby rešpektovali demokratickú kontrolu a neoddeliteľnosť moci a aby umožnili orgánom na Slovensku konať. Žiadala som, aby sa diskusia o smrti Jana Kuciaka viedla s úctou ku Slovensku a jeho demokratickým a nezávislým inštitúciám. Vyjadrila som takisto presvedčenie, že Slovensko si zaslúži pomocnú ruku, ak o ňu požiada, a nie nejaké odsudzovanie. Váš dnešný prejav ma ubezpečil o tom, že tento pohľad bol správny a Slovensko si je vedomé tých nárokov, ktoré sa od neho očakávajú a že sa dokáže popasovať s týmito nárokmi dôstojne. Avšak teraz sa nachádzame v situácii, kde pomocnú ruku potrebuje celá Európska únia. Ani vy ste neváhali, prišli ste medzi nás s vašimi víziami v snahe pomôcť Európe v ťažkých časoch. Diskusia o budúcnosti Európskej únie musí pokračovať. Musíme si to uvedomiť práve vo chvíľach, keď sa v Londýne bude konať ďalšie hlasovanie o Brexite. Domnievam sa, že najväčšie problémy v súčasnosti môžeme zhrnúť do troch bodov. Európska komisia je príliš silná a je otrhnutá od ľudí, Európsky parlament nemá zákonodárnu iniciatívu a Európska únia nie je dostatočne demokratická a sociálna. Ďalej tu čelíme hrozbám klimatických zmien. To sa prejavuje nielen extrémnymi výkyvmi počasia, ale takisto pokiaľ ide o posúvanie prírodných pásiem, kde z bývalých úrodných pasiem sú teraz púšte. Dochádza k úbytku pitnej vody, topia sa ľadovce, oceánske prúdy sa menia a to ovplyvňuje podnebie. Samotná Európska únia musí vrátiť pozornosť európskym občanom. Teraz sa nachádzame na konci obdobia 5 ročnice, kde Európska únia, respektíve nová komisia, sa pol roka iba snažila zorientovať, potom hovorila dva roky iba o migrácii, potom zasa o Brexite a posledný pokrok, pol rok e, končí e, agendu, ktorú tu mala a pripravuje sa na voľby. Občanom sa dá nakoniec zrušenie zmeny času a dúfame všetci, že to zoberie nacionalistom nejaké hlasy. Takto sa jednoducho politika pre občanov už ďalej nedá robiť a priznajme si, že občania ohľadne Európskej únie e, a jej práce nevedia veľa. Dôkazom sú aj európske občianske iniciatívy. Od tohto nástroja viacerí nás očakávali, že sa tu preklenú tie priepasti, ale boli sme všetci sklamaní, avšak ani táto sa nepodarila, pretože zdá sa, že sa podarilo vytvoriť iba nové obmedzenia, ktoré umožňa ľuďom zapojiť sa do európskej demokracie a neodstránili sa existujúce problémy. Vážený pán premiér, ďakujem, že ste prišli medzi nás. Prajem vám veľa úspechov a dúfam, že táto diskusia nebude o tom, čo by Slovensko malo robiť, ale čo máme robiť spoločne ako celá Európska únia. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz za skupinu EFDD dostáva slovo pán Paksas. Pane premiére, pane premiére. Ďakujem, pán predseda, vážny pán premiér, Hlavná otázka, ktorou sa dnes zaoberáme a na ktorú skutočne musíme nájsť odpoveď, a nemáme na to už veľa času, je prečo prečo je realita v Únii tak odlišná od vízie otcov zakladateľov Európskej únie. Toto je neustála otázka, ktorá nás ťaží Prečo je tu takýto rozpor, pán premiér? Um, myšlienka Európy národov, to bolo východiskom tohto projektu, ale nezodpovedné konanie politikov zničilo túto myšlienku. Doposiaľ sme zatiaľ e, stratili len Veľkú Britániu, ale to je naozaj už to posledné varovanie tým, ktorí sa snažia zmeniť Európu, jej podstatu, Neexistuje globálna Európa, nemôže byť globálna Litva, ani globálne Slovensko, ktoré dnes zastupuje pán Pelegrini. Slovensko predseda Vyšegradskej skupine v súčasnosti a Slovensko navrhuje o mnoho modernejšiu víziu Európy, než to, čo navrhujú oponenti. Kapitalistická vízia sa snaží pôsobiť len na pracujúcu vrstvu v krajine, nie na celú krajinu, na všetkých občanov. Vážený pán premiér, ja som a aj zostanem občanom Litvy a nikdy nebudem občanom Európskej únie. Nikto si neželá vzdať sa občianstva svojej krajiny. Európska únia stratila svoju identitu. Je to únia, ktorá je chorá. Je tu snaha hovoriť o integrácii, ale toto nie je vhodný postup do budúcna. Musíme nájsť chirurga, ktorý by vyoperoval, odstránil pozostatky globalizácie a tzv. multikulturalizmu, pričom sú eh, pokryté pojmami ako trh, spoločný trh a podobne. Musíme zastaviť tieto lži, toto zastrašovanie. Musíme začať viesť dialog. A nevenovať sa opozícii. E, na tom je založená aktuálna únia. Ďakujeme pekne. Teraz za skupinu ENF dostane slovo pán de Pán predseda, vážny pán premiér, ja by som vás tu rád medzi nami srdečne privítal. A ako to už zaznelo, ani ja nesúhlasím úplne s jeho víziou, s vašou víziou Európy. A aj keď nie som z rovnakej skupiny ako predrečníci, predsa len súhlasím. Boj proti korupcii tento boj proti korupcii si cením. Je to boj, ktorý vedie slovenský prezident. Je to dôležitý boj pre budúcnosť krajiny. Slovensko je predsedníckou krajinou V4 v súčasnosti. Myslím, že politika vyšegrádských krajín, čo sa týka postoja k má moju podporu. Ja sa s tým stotožňujem. Vyšegrádska skupina vlastne nastavila zrkadlo Európskej únii ako by eh, migrácia mala fungovať. Európska únia úplne zlyháva v boji proti nelegálnej migrácii. Namiesto toho, aby sme uzavreli hranice, Únia predkladá rôzne eh, pochybné riešenia, teda podpora nelegálnej imigrácie. Eh, Európska únia tvrdí, že eh, podporuje hodnoty, ale pritom víta migrantov, ktorí tieto hodnoty pošliapávajú, nedodržiavajú, nenávidia. A sú tam migranti, ktorí by najradšej čo najskôr zavili šariu v Európskej únii. Vyšegradské krajiny skutočne obhajujú európske hodnoty. Vy, V4, stelesňujete Európu, ktorá obhajuje ľudské práva a taktiež slobody. Chcel by som vysloviť podporu pánu Pelegrinimu v tomto smere a celej slovenskej vláde, čo sa týka odmietnutia migračného paktu. Slovensko veľmi dobre vie, ako to dopadne, ako to vyzerá, keď je pri vláde totalitná vláda, keď sa vytvorí priestor pre totalitnú ideológiu do roku 89. Slovensko žilo v komunistickom režime. Slováci preto vedia, čo to znamená žiť v strachu, čo to znamená musieť mlčať o tom, čo si človek naozaj myslí a čo cíti. Takáto totalitná ideológia už sa nesmie nikdy usídliť v Európe, preto je naozaj správne, že stredoeurópske členské štáty sa bránia proti islamizácii svojich krajín. Je to náboženstvo, ktoré chce určovať politické smerovanie krajiny a to je samozrejme stelesnením definíciou totalitnej ideológie a to je v rozpore eh, s tým, čo predstavuje Európska únia, európske hodnoty, slobody a ľudské práva. Ešte by som rád niečo dodal. E, spomenuli sa tu dnes viackrát falošné správy. Pán Pelegrini to spomenul, aj, ale aj iní kolegovia. E, ide o slobodu prejavu. To je predsa jadrom našej demokracie. A ak sa neustále opakuje a tvrdí, že falošné správy, že sa musí proti nim bojovať, potláčať ich a zároveň jedným dychom, e, ak sa tvrdí, že chceme bojovať za slobodu slova, tak je to vlastne diktátorský postoj. Pán Pellegrini, musím vás varovať, Európska únia, ktorá je takáto nebezpečná, čo sa týka slobody prejavu, takúto úniu by ste nemali podporovať. A komisiu chcem vyzvať, e, aby si vzala zo Slovenska príklad aby sa snažila potlačiť korupciu vo svojich radoch. Pán Selmajer sa dostal k funkcii e, nelegálne, e, je treba mu odňať túto funkciu, taktiež e, komisia presúva prostriedky na Ukrajinu, do Afriky, tam je predsa korupcia na dennom poriadku. Je treba si vzať príklad z politiky vyšegradských krajín, čo sa týka prístupu k migrácii. Tak ako to robili krajiny ve štvorky, je treba uzavrieť hranice, a nikto, kto nemá nárok pobývať v Únii, musí byť e, vykázaný. Chcel by som e, vyzvať e, k tomu, aby sme pripisovali najvyšší význam identite členských štátov. Európska komisia v tomto smere nekoná dostatočne a preto musí odstúpiť. Parola, no ujazdov. Pán Ujazdovský, nezaradených poslancov. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, V prvom rade by som sa chcel poďakovať e, pánovi premiérovi za jeho prejav. A takisto by som sa chcel poďakovať za vyhlásenie. Aj my máme v úmysle e, zabezpečiť, že tí zodpovední za vraždu slovenského novinára a jeho partnerky budú ochytení a stíhaní. Tri veci by som rád spomenul. Vy ste sa tiež týmto veciam venovali e, vo vašom prejave. Ubezpečiť sa, že preklenieme ten rozdiel na západnú a východnú Európu. Uvedomujeme si množstvo problémov, s ktorými EÚ v tejto chvíli bojuje a tie nepochádzajú tak ani zo skúsenosti, ktoré zaznamenali, skôr to pochádza z toho a pramení z toho, že sú tu takéto rozdiely. Regionálna spolupráca. E, vy ste si pomohli výrokom pána Hodžu a to právom. A v neposlednom rade sa chcem zmieniť o boji proti protekcionizmu. Skutočnosť, že bohatšie krajiny majú tendenciu zatvárať svoje trhy, evidentne na úkor hospodárskej súťaže, ale takisto aj na úkor rozvoja Európy ako takej. To sú všetko veľmi dôležité veci a ja dúfam, že budú implementované tak, ako ste prislúbili. Nech sa páči.

Ďakujeme veľmi pekne, pán premiér. Začneme spontánnymi prejavmi. Pán Rášel je prvý rečníkom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, pán premiér, za váš výklad. V prvom rade chcem povedať, že sme znepokojení, pokiaľ ide o právny štát, korupciu v Slovenskej republike. No a potom tie slova, ktoré ste dnes vyslovili, napríklad o vražde novinára Kuciaka a jeho partnerky, aj tieto vyšetrenia sú podľa vašich slov v poriadku. Nie je to útok na Slovensko. Podobné vyšetrovania prebiehajú napríklad v Rumunsku a na Malte. Je teda predsa veľmi dôležité, aby vláda odsudila jednoznačne túto situáciu. Dobre, Slovensko iste dosiahlo e, veľký pokrok, pokiaľ ide o integráciu Európskej únie, ale Slovensko nebude krajinou s európskymi hodnotami, keď ostanú tieto podozrivé momenty, keď nebude fungovať právny štát a predovšetkým, ak nebude fungovať na základe práve fungovania sociálno-demokratickej strany. Vážený pán premiér, je povzbudzujúce, že slovenská vláda spolupracuje na jednote a chce tak spolupracovať. Ďakujem za tento výklad. Pán premiér, vy ste povedali, že musíme prekonať to roštiepenie Európskej únie. Ale to nie je iba rozdelenie na západ a východ. Hovorím to ako poslankyňa zo stredu Nemecka, teda z oblasti, ktorá patrila ešte socialistická NDR. A 30 rokov po mierovej revolúcii vidíme, ako ešte stále e, tieto e, prelomy fungujú. No bude dôležité, aby sme uznali tie ohromné výsledky pri budovaní demokracie, vo prekonaní socializmu a tieto spoločenské procesy e, sa neprekonajú iba politikou súdržnosti. Bude dôležité, aby uznali ostatné krajiny EÚ. A e, vy teraz ako predseda e, Vyšegrádskej skupiny to môžete dokázať. Vy ste hovorili o Weimarskom trojholníku, ale ja si myslím niečo podobné možno dosiahnuť vo Vyšegrádskej skupine, aby ste tam viac e, konali v prospech Európskej únie. Totiž treba všetkých presvedčiť o tom, že je to tá správna orientácia, teda byť na tej správnej strane. A to by bolo zhruba z mojej strany všetko. Prosím vás, rešpektujte e, rečnícky čas, pán Engel. Spomenuli ste, popiš, popísali ste vašu víziu atraktívnej Európskej únie. Ja vám chcem povedať, že premiérka May um, presadila, e, ak presadí svoj díl, tak nebudeme mať atraktívnu Európsku úniu. Británia sa zasadzovala za hospodárskú súťaž a teraz ideme smerom k harmonizácii. Británia volá vždy za zodpovednosť. No a teraz ideme smerom ku socializácii. Británia bola vždy za subsidiaritu. No a teraz ideme smerom k centralizácii. Takže mojou nádejou, mojou poslednou nádejou v prospech atraktívnej Európy je to, že britský parlament odmietne dohodu, otvorí cestu v prospech druhého referenta s takým výsledkom, aby Veľká Británia ostala v Európskej únii. Ďakujem. Pán Ježek. kolega Franc. Vážený pán premiér Pellegrini, ja sa sústredím e, na problematiku Rómov, segregácia vo všetkých oblastiach, ako je napríklad zdravotníctvo, školstvo. To je na detskom poriadku. Konkrétne, keď sa pozrieme na život 300 e, Rómov, ktorí si musia zostudne čerpať vodu. No a 43 e, e, školákov, Rómov v ostatných 12 mesiacoch boli vystavení veľkým urážkam kvôli tomu, že sú Rómovia a niektorí sa cítia diskriminovaní. No a podobné čísla máme aj v Nemecku. Takže e, veľmi je to zlé, lebo sa tu prejavuje aj fyzické násilie, ktorému vystavené každé deviaté rómske dieťa. Ďalej vzrastol počet Rómov, ktorí nedokážu nájsť zamestnanie. Okrem toho návšteva školy rómskych detí veľmi poklesla, čiže je pod e, e, hranicou ako keď to porovnávame s väčšinou. Napríklad som navštívil školu v Košiciach, kde bolo 90 e, Rómov, iba 10 z väčšinového obyvateľstva. Aké opatrenia navrhujete, pán premiér, aby sa ozaj aktívne bojovalo proti tomu anticiganizmu? Ďakujem pekne. Pán Papadimovlis, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán premiér, srdečne vás vítam. E, vy e, patríte socialistickej politickej skupine, vaša strana, a povedali ste to správne, vyjadrili ste správne o koheznej politike, o, potrebe opatrení pre sociálny pilier. Mohli by ste mi prosím vás vysvetliť, ako v otázke utečencov, ktoré ste sa teraz vôbec nevenovali, prečo máte politiku, ktorá e, je taká podobná politike Viktora Orbána. Viktor Orbán ten by o pár e, dní e, mal byť vylúčený z radou e, Európskej ľudovej strany a ako predseda Vyšegradskej skupiny chcete alebo budete, obrátiť sa na radu a komisiu kvôli tomu, aby azylová e, politika bola skutočne zameraná na spravodlivé e, rozdelenie utečencov medzi všetkými spoloč- e, členskými štátmi alebo spoločne s Orbánom a Kačinským. Budete blokovať x tú politiku Európskej únie v oblasti migrácie. Správne ste povedali, ste sa vyjadrili o jednote, ale teraz je na čase, aby ste to zmenili na činy aj v otázkach utečencov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Pellegrini. Táto debata je o budúcnosti Európy, ale pravda je, že EÚ má budúcnosť len vtedy, ak sa naučí rešpektovať želania ľudí v Európe, aby si zachovali suverenitu svojich národov. V naš, u nás, v našej krajine sa to prejavilo tým hlasovaním e, v referendiu. V mojom volebnom obvode viac ako 60 hlasovalo za odchod. Do včera to eh, EU rešpektovala, ale včera pán Juncker eh, vyhlásil, eh, že ak, ak nebudú rešpektovať dohodu, tak možno sa neudeje žiadny Brexit. No a, a britská premiérka vedľa neho sedela ako poslušný psík. No to je hrozná arogantnosť mali ste nás nechať odísť v dobrej vôli, namiesto toho ste sa rozhodli, že z nás urobíte príklad na to, aby ste zastrašili ostatných. EÚ má na svojej strane pani Mayovú, ale britskí občania nikdy nepodľahnú týmto, týmto imperiálnym snahám. Pán Kuka, nech sa páči. Pán predseda,

Ja vám ďakujem e, za váš prejav a za vašu víziu o EÚ. Vy ste 18. premiérom, ktorý predstavil svoju víziu. Ja som z Rumunska a ja som veľmi rada, že Slovensko, ktoré nie je od našej krajiny tak ďaleko, má takéhoto lídra. Vy ste povedali, e, že potrebujeme atraktívnu, zjednotenú a bezpečnú Európu. No to je pravda v tom s vami súhlasím, ale spýtam sa vás jednu vec. Vy ste hovorili o kohezných fondoch. Myslíte si, pán premiér, že by sme mali podmieniť aj kohezné fondy fungovaním právneho štátu? Je tu nejaké ustanovenie v zmluvách o tomto? A druhá otázka, myslíte, že je úprimné a tvorené voči Rumunom a Bulharom. Máme uznesenie v parlamente o Schengene a obsahuje to pozíciu, existuje pozícia už eh, v roku 2018 a je správne, aby tu bola výnimka pre tieto dve krajiny. Aký je váš názor a ako my máme vysvetľovať pred voľbami eh, v našich krajinách, že eh, sú tu takéto problémy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz stručne pán Pellegrini, nech sa páči

Pán Jurek. Pani, eh, pani... Eh, pán premiér, eh, vážené dámy a páni, aby Európa zotrvala, bude musieť byť jednotná, ale takisto musíme rešpektovať naše výsledky, výsledky našich činností. Musíme rešpektovať e, hodnoty, musíme sa dívať na spoločný osud týchto krajín strednej a východnej Európy. No, chcem hovoriť o istambulskom dohovore. Niektoré krajiny e, zašli dosť ďaleko, napríklad ako Bulharsko, e, a v tejto otázke majú mnohí nezávislé stanovisko. Chcem len toľko povedať, že je to veľmi dôležité nielen pre Slovensko, ale je to dôležité pre budúcnosť našich rodín. Je to dôležité na to, aby Európa vydržala v takej podobe, ako je. Niektoré krajiny chcú naozaj byť verné tej civilizácie rodiny, ale takto zotrvá ďalej Európa. Je dôležité, aby sme v tomto zmysle e, spolupracovali. Ja si myslím, že sa nám môže v opačnom prípade stať, že Európa prestane fungovať. Nech sa páči, kolega Štetina. Hm, ďakujem pekne pán predsedajúci, vážený pán premiér. Hovorili ste o budúcnosti Európy. Ja sa vás chcem spýtať, ako hodnotíte politiku pána Orbána v súvislosti s hodnotami, na ktorých je postavená Európska únia. Vy ste hovorili v súvislosti s vyšekrátskou štvorkou o dôležitosti viesť dialog, hovorili ste o neúčinnosti nacionalizmus. Nie nacionalizmus a populizmus pána Orbána nebezpečenstvom pre Slovensko? Ďakujem za vašu odpoveď. Pani Šojdrová. Ďakujem pekne. Pán premiér, vítajte v Európskom parlamente. Som veľmi rada, že ste predstavili svoju víziu pre spoločnú Európsku úniu. Museli ste rátať s tým, že budete čeliť kritike, pokiaľ je o vyšetrovanie vraždy Jana Kuciaka a jeho partnerky, pretože síce našli sa vrahovia, ale nie tí, ktorí si vraždu objednali. A pokiaľ tento prípad nebude objednaný, e, vysvetlený, nebudeme považovať tento prípad za uzavretie, pretože sloboda slova je podmienkou fungova- fungujúcej demokracie v členských krajinách ako v Európskej únii a musíme obhajovať slobodu médií. Slovensko vie veľmi dobre, že jeho miesto je v eurozóne a v Európskej únii a nikoho nenapadne niečo meniť. Takže euroskeptizmus e, nie je dobrým politickým programom v mnohých iných krajinách, veľmi rozkvitá. Želám Slovensku, aby získalo

spôsobom sa nevyrieši obchod medzi EU a Spojeným kráľovstvom. Je tam ale jedna časť dohody, ktorú podporujem, a to sú ašpirácie toho, v tom zmysle, že by britské kráľovstvo bolo e, prepojené úzko s Európskou úniou, čo sa týka bezpečnostných aspektov, pretože momentálne by tam boli obrovské problémy, pokiaľ by britské kráľovstvo nemalo prístup do európskych databáz ako SIS alebo ECRIT, čo sa týka teda bezpečnosti a ďalej je to mm, spoločná bezpečnostná obranná politika a zahraničná politika, v ktorej musíme spolupracovať. Spojené kráľovstvo je naďalej jadrovou veľmocou, takže ako vy, pán premiér Pellegrini, vidíte situáciu po Brexite, tak aby Spojené kráľovstvo bolo úzko zapojené do bezpečnostných štruktúr Európskej únie, tak ako ste hovorili v úvodnom prejave. Ďakujem, pán Zdrojevský. Pane premiér. Pán premiér, vážené dámy a páni, ja som si vypočul veľa premiérov, vlastne už 17, ktorí hovorili o budúcnosti Európy. A v týchto vystúpeniach som nenašiel niečo kontroverzného, skôr e, komplimenty, pokiaľ išlo európske inštitúcie, Európsky parlament. Nuž, ale ide o to, že vidím určité protirečenie medzi vašimi slovami a medzi politikou krajiny. No, týka sa to rôznych politických skupín. No, jedna vec je pre mňa dôležitá, to je dnešná deklarácia znižovania tých disproporcií, teda toho všetkého, čo e, nepatrí do toho celého rámca hodnú od Európskej únie. Budete riešiť tento problém? Ako teda Vyšegrádska skupina pracuje na tomto probléme? a že či to u vás e, nevedie k určitým pochybnostiam, pán Peterle? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený eh, pán premiér. Vy ste spomenuli rok 1989, eh, vtedy sme všetci videli ešte rozdelenú Európu. Eh, dnes Európska únia nie je veľmi jednotná. Pán Juncker vás vyzval na to, aby ste venovali pozornosť dialógu v rámci